non arriva il ministro Kunders. Ah, Takže pán minister predsa len prichádza. Pekný večer vám želáme. Budeme teda pokračovať. Teraz máme vysvetlenia podpredsedničky vysokej predstaviteľky EÚ pre E, vonkajšiu e, a bezpečnostnú politiku, ide o situáciu v Bangladeši a preto teraz žiadam pána Kundusa, aby si zobral slovo. Nech sa páči, zastupuje komisiu. Pregrino.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 sú výsledky mm, prospešné pre obe strany, hlavne v oblasti rozvoja investícií a obchodu. EÚ je prvou destináciou pre e, vývoz z Bangladešu. Veľké európske investície v Bangladeši aj formou rozvojovej pomoci určite prispeli k rastu v tejto krajine a k výsledkom v oblasti boja proti chudobe a dosahovania miléniových e, rozvojových cieľov. E, táto spolupráca sa prehlbuje, e, venujeme sa spoločne napríklad novým výzvam, napríklad prostredníctvom zmluvy o udržateľnosti a taktiež ide o, o mobilitu. 5. apríla 2016 bola aj prvá konferencia na tému e, imigrácie. Bangladeš sa do roku 2021 stane e, stredno príjmovou krajinou, čiže boj proti chudobe naďalej musí ostať prioritou. Ide o veľmi ambiciózny cieľ, ale ten si vyžiada odhodlanosť a účasť všetkých e, obyvateľov Bangladešu, aj inštitúcií, ale aj medzinárodných partnerov. Politický vývoj eh, by však mohol byť trochu škodlivý. Vieme, ako dopadli voľby v 2014. Bojkotovala ich opozícia, kritizovala medzinárodná eh, komunita, aj ľudskoprávna, aj bezpečnostná situácia v krajine sa odtedy neustále zhoršuje žiaľ. Eh, uznesenia o Bangladeši eh, z posledných dvoch rokov pokrývajú aj voľby v roku 2014, mm, počiapávanie ľudských práv, ako aj ehm, slobodu prejavu. Vysoká predstaviteľka Frederika Mogherini aj vedúci európskych misií sa k tomu vyjadrili, ale aj k trestu smrti a nedávnym e, brutálnym e, vraždiam aktivistov. E, aj včera sa jedna taká stala, je to veľmi znepokojujúce. Takže tieto prehlásenia, a uznesenia e, z minulosti naozaj odzrkadľujú kolektívne znepokojenie vo vzťahu s politickým vývojom v Bangladeši. Myslíme si, že je dôležité, aby e, vznikol nový politický konsenzus v Bangladeši, tak aby sa obnovili e, rôzne pošliapavané práva a slobody. slobody. E, treba prestať stíhať opozičných lídrov, rešpektovať toleranciu, a dať priestor pre politickú rozpravu. Taktiež je na čase zabezpečiť slobodu prejavu, pretože e, je to jedno z základných e, práv. Treba zachovať, e, zaručiť aj bezpečnosť občanov. Hovorím hlavne o tých brutálnych vraždách, tie musia skončiť a musia byť všetky prešetrené a zodpovední musia byť predvedení pred súdy. Vláda v Bangladeši ale aj politické, demokratické strany musia začať viesť skutočný dialog v prospech demokracie a ekonomického rozvoju. Takže, vážený prítomný, EU potrebuje Bangladeš, kde hlavné hodnoty aj e, ľudské práva sa rešpektujú. Napríklad e, hospodárske, sociálne práva, tie musia byť lepšie ochránené, aj inštitúcie musia rešpektovať právny štát a lepšie zaručiť e, ochranu všetkých občanov. To je priorita. Bude to aj v záujme slobody prejavu. Vláda Bangladešu má samozrejme kľúčovú úlohu my naďalej budeme zblízka sledovať situáciu v tejto krajine a budeme e, opätovne hovoriť o našich obavách e, o vzťahu s vládou Bangladešu a počítame aj s vašou podporou e, a poslancov, poslankyň. Ďakujem pekne, pán Könders. Teraz prejdeme k rozprave. Vypočujeme si najskôr zástupcov e, politických strán. Pán Preda, dve minúty ako prvý, nech sa páči. Máme delegáciu EÚ pre ASEAN, ja som jej členom a veľmi ma znepokojuje násilie, ku ktorému dochádza v posledných mesiacoch v Bangladeši. Zástupcovia rôznych e, náboženských e, menšín bolo brutálne zavraždených, hindusti, sufiovia a ďalší, ale aj tí, ktorí sú za mm, náboženský pluralizmus a e, sekulárnosť. Takže e, tieto útoky ohrozujú všetkých, ktorí sa zasadzujú za slobodu mm, prejavu a vierovýznania. A preto Chcem zopakovať apel nášho Európskeho parlamentu. Tu sa obraciam na inštitúcie Bangladešu, ktoré musia riadne prešetriť všetky tieto vraždy a potrestať zodpovedných. E, úrady v Bangladeši už ukázali, že nebudú vôbec tolerovať tú, toto násilie a niektorí Niektoré vraždy už boli objasnené, ale musia byť objasnené všetky. Treba však uznať, a to povedal pán minister, že v Bangladeši je teraz veľmi politicky napätá situácia. Od e, uplynulých volieb, ktoré bojkotovala opozícia, máme veľký problém. Mali sme tam misiu pozorovania volieb a pred bojkotom mm, už boli veľké politické pnutia v tejto krajine. Všetci si uvedomujeme, že Bangladeš je eh, významným ekonomickým partnerom a na to nemôžeme zabúdať. A partnerom v také musíme eh, dať jasne najvo, že chceme, aby sa situácia výrazne zlepšila.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 Aspoň 10 sekulárnych liberálnych aktivistov bolo zavražených od 2000, začiatku 2016. a ale orgány systematicky e, odmietajú uznať e, prítomnosť Al-Kaidy a e, využívajú tieto vraždy na volebné účely, miesto to, aby chránili zraniteľné skupiny ako napríklad LGBTI E, ja si myslím, že e, potlačanie štandardov na spravodlivý proces e, živí viac násilia a extrémizmu. Musíme zriadovať projekty, aby sme bojovali proti extrémizmu a India bude náš most a vďaka tomu zabraníme, aby z tohto štátu sa stal regionálna pevnosť terorizmu. Poďalšie všetky politické všetky účastníci v Bangladeži e, musia byť braní na zodpovednosť e, za tieto vraždy, mimosúdne e, vraždy a svoje voľné zatýkanie musí skončiť, takže ja preto vyzývam predstaviteľov komisie, aby zaujali vedúcej úlohy OSN pri uvalení sankcií na všetkých, eh, ktorí eh, sú zodpovední a aby vyvolali medzinárodný mechanizmus eh, pre zabezpečenie a nastolenie spravodlivosti. Bangladeš je jeho juhoazijská demokracia, je to politický model, ktorý podporujem a je založený na hodnotách náboženskej tolerancie No tieto sú teraz ohrozené e, v Bangladeži, ale e, nie vládou, ako niektorí tu e, chcú argumentovať dnes, ale islamskými extrémistami. V 1971. islami bola správne zakazaná v Bangladeži aj kvôli zverstvám počas občianskej vojny, aj, počas, aj vďaka a kvôli ich ideologickej kampani a od zrušenia tohoto zákazu táto organizácia od 79. má stále väzby s um, extremistickými islamskými um, skupinami a um, strana BNP má s nimi väzby a len e, dnes bolo nájdené telo hinduistického kniaza, nájdené pri jeho kráme e, a e, toto bola vražda, ktorá bola jasne motivovaná nábožensky a Tiež e, aj e, ďalšie jednotlivci z náboženských menšín sú cieľom e, týchto útokov ako kresťania a buddhisti. A Bangladeš ako jedna z najchudobnejších štátov v, na svete nemá ten luxus, že im mala dobre zavedené a vycvičené a vybavené bezpečnostné sily, ako my to keď my bojujeme proti e, takýmto útokom, tak musíme podotknúť viac e, bezpečnosti bangladeskej vláde a nie kritiku a odsudenie. Teraz pani Šáke na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, minister Konar a kolegovia. Chcem sa dnes zamrať na extrémne násilie proti obhajcom ľudských práv, aktivistom LGBTI, novinárom, blogerom a náboženským menšinám. Príliš veľa e, nevinných obetí bolo zavražených a táto debata e, dnes je už križikou po funuse a e, táto násilie stále narastá a dnes bol hinduistický kniaz zavražený a my chceme vyjadriť sústrasť všetkým rodinám a e, vieme, že islamistia, ich milícia je za e, týmito e, opovrhnutia hodnými e, krokmi a e, cieľmi sú menšiny. A e, je treba, aby vláda urobila všetko, čo môže, aby zabranila tomuto krivprolievaniu a zatiaľ, čo vidíme, že orgány e, bojujú proti teroristickým skupinám, e, máme obavy, že viac by mohli robiť na ochranu ľudí a že vraženie podozrivých naslepo nie je e, vhodná odpoveď a reakcia, ako, ako by mala byť e, spravodlivý proces. Vzhľadom na počet ľudí, ktorých zavrazila islamistická milícia od roku 2013, je prekvapivé, že e, vedenie EÚ nebolo silnejšie a že sme neboli dôraznejší správne e, poukazujete na väzby a vzťahy, ktoré máme prostredníctvom obchodu a rozvoja. My sme e, to posilnili v minulosti, keď e, padali fabriky a mali by sme to robiť dnes, aby sme silnejším hlasom poskytli, ponúkli pomoc pre riešenie boja proti terorizmu, ale to vhodným spôsobom. Takže chcem sa pýtať, prečo nám nepoviete viac o konkrétnych krokoch, ktoré zastupcov EU a predstaviteľka Mogherini e, prijala a bangladeským krokom a aké budú dôsledky, ak nebude vhodná reakcia na tieto vraždy a čo sa stane, čo, čo sa deje e, v delegácii EU a v zastúpeniach členských štátov EU v Bangladeži. Teraz pán, pani Sanchez Kadentej na minútu. Ministro, tra... Ďakujem, pán predseda. Ehm, po tragédii Jana Placa, eh, vysoká predstaviteľka EU, eh, e pani Ešton a pán Goč, žiadali od eh, podnikov EU, e aby podpravili lepšie štandardy pre ochranu zdravia a bezpečnosť v bangladeských fabrikách a tieto vychádzali z usmernení pre sociálnu zodpovednosť podnikov a e, vy ste naďalej e, požadovali e, naplnenie požadaviek a odporúčaní, ktoré vy, vy závisia od dobrej vôle týchto korporácií a to ako keby ste pustili líšku medzi uh, sliepky. Môžeme stavať na uh, dobrom svedomí korporácií, keď firmy ako Benetton uh, nechcú platiť odškodné? Mali by sme vymáhať toto prostredníctvom občianských aj e, trestných konaní. E, už e, predtým vysoká predstaviteľka chcela zablokovať tento proces v OSN a tento rok sa táto skupina opäť začne zasada, zasadať a EU musí byť jej podporovateľom a nie prekažkou. Pani Lambert, minútu 30. Teraz musím povedať, že hovorím e, v e, mojej pôsobnosti ako predseda delegácie pre vzťahy so štátmi juhovýchodnej Ázie Ratnej Bangladeža. Ako niektorí povedali, e, veľká väčšina Bangladežanov sú extrémne hrdí na skutočnosť, že môžu žiť v širokej skupine rôznych obcí a náboženství a vidíme to, eskaláciu tých, eh, ktorí vyžadujú, že sú, hlasujú, že sú z islamského štátu alebo eh, z eh, odnoží Al-Kaidi a útočia na rôznych ľudí, na obchodníka, na aktivistov pre práva homosexuálov a tiež manželku protiteroristického policajta. Takže na čase, aby vláda vyslala silné signály, že spoločnosť nebude rozdelená a s potešením e, uvidím vyhlásenie stovky tisícov e, kňazov, e, ktoré bude vydaná v júni. A je potrebné, aby sme zabezpečili odpor obyvateľstva a spoločenstva a mali by sme naozaj podporovať prácu obhajcov ľudských práv, ako napríklad organizácia ODK a tiež e, slobodu tlače, lebo príliš veľa novinárov bolo uväznených a tiež musíme byť svedkami e, efektívnej policajnej ochrany a systému spravodlivosti, kde ľudia budú mať zabezpečenú rovnosť pred zákonom a e, vidíme, že je tu extrémne znepokojúca situácia a musíme podporiť aby vláda konala v najlepšom záujme všetkých Bangladešanov. Teraz pán Kastá do minútu. Ďakujem, pán predseda. V Bangladeši sa veci komplikujú a je to znepokojúce. Prečo štát, ktorý bol tak dlho vzorom náboženskej a inej tolerancie, teraz začína padať do špirály násilia. Dôvodom je chudoba. Vieme, že poľnohospodárstvo je výrazne zasiahnuté a Daesh nachádza dobrú pôdu v spoločnosti, ktorá chudobne a Daesh sa snaží prenikať do občianskej spoločnosti, ktorá bola kedysi pevná, ale teraz začína byť rozvratená. Európska únia by mala pomáhať aj v reformách spravodlivosti a je treba zaistiť základné slobody. Ale najprv sa musíme tiež ujať našej zodpovednosti. Sociálna a ekonomická stabilita štátu je nutná preto, aby bolo možné vykoreniť radikálne náboženské sily. Ako asi viete, pred troma rokmi e, tam došlo k značnej k veľkej nehode, kde prišiel už veľký počet zamestnancov. A vieme, že veľká časť e, produkcie z Bangladeša sa exportuje aj do Európy. Preto je potrebné prijať konkrétne kroky na to, aby sa zaistila bezpečnosť budov a kvalitné pracovné podmienky. Samozrejme nielen v tejto krajine, ale aj v iných krajinách, ktoré dodávajú svoje tovary do EÚ. E, za tie tri roky, odkedy sa e, teda vytvoril pakt udržateľnosti, tak sme zaznamenali pozitívny vývoj aj v Bangladeši. Samozrejme, v Bangladeši je potrebné ešte vykonať oveľa viac. Napríklad vláda musí tiež e, rešpektovať to, čo bolo dohodnuté ešte v 97. na úrovni MOP v rámci OSN. A treba bojovať aj proti korupcii a treba vykonávať kvalitne aj dohľad nad tým, ako sa dodržiavajú príslušné pracovnoprávne predpisy. To sa týka aj bezpečnosti a zdravia pri práci samozrejme. Dúfam, že e, nás čaká teda koordinovanejšie úsilie aj na medzinárodnej úrovni. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Situácia je veľmi znepokojujúca a nevylučuje sa ani občianská vojna. Sú tu dva tábory, ktoré sa e, už roky nevedia zmieriť to ochromilo demokratické inštitúcie, e, násilie rastie a islamistickí teroristi túto situáciu úplne využívajú. E, za takýchto okolností je práca pre humanitárnych pracovníkov a ľudskoprávnych aktivistov skoro nemožná e, zastrašujú sa niektoré organizácie, ohrozuje sa ich existen- existencia a taktiež dochádza k hrozným činom, ako e, v nedelu, keď bol e, na sprate rozsekaný jeden e, kňaz. A ešte je možné zastaviť tento diabolský začarovaný kruh. EU môže zohrať dôležitú úlohu ešte nás možno niekto bude počúvať, takže musíme sa tu aspoň pokúčiť. Er minúta. Ďakujem za slovo. Určite máme veľa dôvodov, prečo mať starosti o Bangladeš. Je tu veľký tlak aj zo strany médií, aj z podnikateľskej sféry, eh, odborníkov na ľudské práva a tak ďalej. Vidíme, že v krajine existuje fundamentalistická tendencia islamu, ale treba proti extrémizmu bojovať, treba ho zastaviť. Treba zabrániť ďalšej radikalizácii v krajine, pretože to môže viesť k veľmi nebezpečným výsledkom. Určite máme veľké možnosti vplývať na krajinu aj cez našich obchodných partnerov. E, nakoniec textilný priemysel e, je tou sférou, kde môžeme pôsobiť a vieme, že dovozné slá sú na úrovni nula. Takže je tam priestor. Naše podniky e, teda môžeme tiež do istej miery zaangažovať týmto smerom. To sa týka hospodárskeho aj sociálneho vývoja v krajine. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako člen delegácie pre východnú Áziu súhlasím s vami kvôli, o, obavách kvôli e, humanitnej situácii v Bangladeži. E, spoločnosť je zasenutá e, neustálym konfliktom medzi Varmelika a IMP a pôvodom bola rivalita medzi týmito dvomi a početné vraždy často idú na konto radikálnych fanatikov a brutálny boj proti náboženský menšina a proti svetským blogerom e, naberá nový rozmer a systém spravodlivosti, ktorý e, mali e, minulý po predchádzajúcich rokoch vypracovať, je príliš politizovaný a stále ne, dochádza k potrebným rozhodnutiam a treba zabezpečiť právny štát a verejné debaty a slobodu tlače a e, dúfajme, že e, ľudia sa nevzdajú. Merci, Ďakujem pekne. Ľudskoprávna situácia je znepokojujúca. Správy mimovládok e, svedčia o tom, ako vážne to je. Úrady majú zodpovednosť za dodržiavanie ľudských a základných práv, tak my máme zodpovednosť za uh, to, aby naše európske podniky e, zaručili slušnú prácu a rešpektovanie ľudských práv, keď e, využívajú pracovnú silu v týchto, tejto krajine. My sme sa všetci vzburili po Rana Placa, potom ako sa zrudila táto budova, ale čo sa odtedy zmenilo? Nič, žiadne legislatíve návrhy ani zo strany komisie, ani rady, čo by mohlo zaručiť e, rešpektovanie ľudských práv takýmito podnikmi, žiadne ani regulačné iniciatívy, čo sa týka odškodnenia ani parlamentná iniciatíva, čo sa týka povinnej zodpovednosti týchto podnikov. Hovorí sa veľa o politických zločinoch, je to dôležité, ale myslím, že by sme na programe mali mať aj ekonomické zločiny a tu by sme mali možnosť rozhodovať. Ďakujem. Honorevole Belder, prego, Slova pán Belder. Minta. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Som presvedčený o tom, že Bangladeši treba byť asi kresťanom alebo nejakou inou náboženskou menšinou a potom máte dôvod báť sa o svoj život. Pretože útoky na kresťanov a ďalšie náboženské menšiny, e, tieto útoky majú narastajúcu tendenciu. Takže treba hľadať aj garancie, e, pokiaľ ide o náboženskú slobodu, tak naozaj tá sloboda je ohrozená. Vidíme diskrimináciu, že sa neuznávajú práva náboženských menšín. Dokonca aj médiá zohrávajú určitú časť e, svojej úlohy v tejto propagande. Salafisti e, a niektoré teroristické organizácie, dokonca aj al qaeda je prítomná a tieto sa prejavujú. My vynakladáme prostriedky na rôzne kampane a dúfame, že sa nám podarí slova pán Kukan. Vážení kolegovia, dámy a páni, mám ozaj vážne obavy z bezprecedentného násilia voči etnickým a náboženským menšinám proti občianským aktivistom, novinárom, blogerom, toto je tendencia, ktorá zasiahla v nedávnej minulosti Bangladeš. Zdá sa, ako by tieto tragické správy nemali konca. Tieto brutálne útoky sú zamerané nielen proti každému, kto sa stavia proti e, mainstreamovému názoru alebo má iný názor, ale naozaj je tu tendencia k posilňovaniu extrémizmu. Preto treba e, tlačiť na Bangladeš, aby sa náležite prešetrili všetky tieto trestné činy. Ide o to, aby menšiny mali zabezpečenú, e, na zabezpečené práva a treba trestať e, násilie a zabrániť destabilizácii Bangladeša, pretože by to mohlo ohroziť celý región východnej Ázie. Ďakujem. Ďalší rečník, V 94. E, e, e, bolo udelená Sekarová cena významnému predstaviteľovi a z tejto krajiny a vieme, že to bolo práve vyjadrením toho, že daná osoba prejavila patričnú odvahu, ale sme sa odtedy stále svetkami narastajúceho násilia v krajine. Dochádza k svojvoľnému e, zabíjaniu aj zo strany bezpečnostných síl. A vieme, že sme zmluvou o spolupráci napojení na Bangladeš a pokiaľ ide o katastrofu Rana Plaza, e, stále nám je to pripomienkou toho, že nemôžeme e, sa nevidieť tieto veci, ktoré sa v krajine dejú správa krajiny, teda tí, ktorí riadia, sa tvária, že e, ako by tam Al-Qaida ani nefungovala. Ďakujem. Prepačte, rečník bol prerušený. Máme tu troška technický problém, hovorí pán predsedajúci. Slovo má pán Bashir, minúta, nech sa páči. Pán Bashir. Pán minister, je tragédia, že občania Bangladeša, že práve nás, e, práve tie barbarské vraždy upriamujú na e, významné tragické udalosti minulosti. Dôležité, aby sme nezasahovali do záležitosti do mm, zvrchovanej krajiny. Môžeme návis, mm, nená, teda násilie odsúdiť, ale zdá sa, že jedinou správnou cestou, ako sa Bangladeš znova dostane tú správnu cestu, bude, ak vedúci predstavitelia tých najdôležitejších politických síl povedú krajinu z, tejto, z tohto závozu. Vieme, že e, vládnúca koalícia má ozaj veľmi zhubný vplyv na krajinu a nakoniec aj vo svetle volieb sa e, vytvorila atmosféra nedôvery. A toto len pridáva olej do ohňa násilia, ktorého sme dnes svetkami. E, práve opozícia by urobila dobre, keby sa dištancovala od extremistických skupín a Nakoniec jediný spôsob, ako zagarantovať čerstvý nový štart pre Bangladeš, by boli nové voľby a že by tam bola vlastne dočasná vláda odborníkov. Ďakujem. Pán Panceri, minúta. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Situácia v Bangladeši, myslím si, ukazuje, že sú tam symptómy e, slabého zdravia a politickej nestability. Naozaj situácia je vážna a vláda proste nerobí dosť. No a práve na toto by sme mali poukazovať. E, v podstate sa neodstíhavajú trestné činy zločineckých skupín a asi by sme mali prestať e, len e, vyjadrovať e, svoju nespokojnosť uhladenými slovami, ale mali by sme radikálnejšie vyjadriť svoj postoj. Nakoniec aj minulý rok v novembri parlament jasne vyjadril svoje stanovisko a treba urobiť stop zastrašovaniu a porušovaniu ľudských práv. To je veľmi dôležité. Slovo má pán Zahradil. Minúta. Nech sa páči. Tak, keď nie je prítomný, nasleduje pán Jongerius. Minúta, nech sa páči. Ďakujem teda pani Jongerius. Tam je páni, určite je správne, keď povieme, že sociálne a ekonomické práva sú súčasťou ľudských práv. A na to sa teraz chcem zamerať. A bolo povedané, že už sú 3 roky odtedy, čo došlo k nešťastiu Rana Plaza a treba uznať, že sa až tak veľa odvtedy nezmenilo. Hoci sa zisky urobili, dosiahli teda veľké. Odbory nedokázali presadiť nejaké zlepšenia v tejto situácii. Samotná legislatíva, ktorá sa týka zamestnávania, e, umožňuje takúto situáciu a preto zamestnávateľia majú stále možnosť zastrašovať pracovníkov tým, že ich prepustia. A často sú zamestnanci vystavovaní zlému zaobchádzaniu. Pre všetkým, e, pokiaľ ide o tie zóny, ktoré sa zameriavajú na export, tak tie nespadajú pod príslušný zákon o pracovných podmienkach. A tam sa práve vyrábajú tie e, odevy, ktoré nosíme a práve treba zabezpečiť sociálne práva aj týchto pracovníkov. Teraz pristupujeme ku Catch the Eye. Nech sa páči. Dá sa, že prvý ročník nie je prítomný. Pán Marias teda, nech sa páči. A mm. ako sa ukázalo počas tejto rozpravy, situácia v Bangladeši je výbušná. Stále dochádza k porušovaniu ľudských práv, kresťanská menšina, aj iné náboženské menšiny, etnické menšiny zažívajú útlak. Silnie tam islamistické hnutie, ktoré útočí na novinárov, na blogenárov, blogo, pardon, blogerov. A celkovo dochádza ku porušovaniu práv občanov, hlavne zamestnancov v továrniach. Skutočne sa neberú do úvahy patričné predpisy a zákony. Export do Európy, predovšetkým pokiaľ je textilné výrobky, e, je práve tým odvetvím, kde by si Európska únia mohla vyvinúť tlak na Bangladeš, aby sa zabezpečilo, že sa budú dodržiavať ľudské práva a že bude fungovať právny štát a transparentnosť, ako aj demokracia. Ďakujem. Ďalší rečník. Vážený pán predseda, vážený prítomný. Chcem sa zamerať na nebezpečnú situáciu, v ktorej sa nachádza veľká väčšina pracovníkov odevného priemyslu. Zhruba 20 miliónov obyvateľov z toho, od toho závisí. Sú tam tisícky e, podnikov, ktoré zamestnávajú 3,6 miliónov, ale sú najhoršie platení. Minimálny plat nepokrýva ani, ani ich základné e, potreby Taktiež sa nedá vymôcť právo, takže nadnárodné spoločnosti majú skutočne beztrestnú situáciu a môžu ne všetko riziko na pracovníkov. Pridajme k tomu nebezpečné pracovné prostredie, ktoré je buď vysoko horlavé, alebo sa dokonca zrúti na bezbranného zamestnanca. Dúfam, že vysoká predstaviteľka na toto nezabúda vo vzťahoch s Bangladešom a snaží sa posilniť úlohu odborov a taktiež ukončiť e, vykoristovanie pracovníkov. Teraz pán Sogor na minútu, nech sa páči. Seems... Ďakujem pekne. Bangladeš e, sa odkláňa od demokracie a e, približuje nebezpečnosti. Premiér snaží sa zničiť opozíciu pred ďalšími voľbami v roku 2018 odstraňuje akúkoľvek opozíciu tým, že zakazuje politické strany a mení e, zákony, ktoré zaručujú integritu e, volieb. Taktiež 5 islamistických extremistických útokov sa zameralo na e, menšiny aktivistov a intelektuál. Nikto nebol stíhaný kvôli týmto zločinom. Naopak Hasana obvinuje BNP za útoky a diskredituje ich v, za, v mene národnej bezpečnosti. E, iné krajiny ako Čína, India, Spojené štáty e, nedokázali byť na poplach a preto EÚ musí vyvíjať tlak na vládu, aby e, rešpektovala demokraciu a základné zásady, aj zaručila slobodné voľby a ochránila občanov pred násilím. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pán minister Könders eh, na záver. Máte slovo. Eh, grazie, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, a ja sa pripojím k tým, ktorí vyjadrili eh, zhrozenie nad zavraždeným hinduistickým kňazom a v mene rady Chcem vyjadriť e, úprimnú sústrasť e, rodine a blízkym. Pre nás je veľmi dôležité, aby tí, ktorí sú za toto zodpovední, boli predvedení pred súd. E, chcem povedať niekoľko slov o tom, čo tu odznelo. Myslím, že si všetci uvedomujeme fakt, že Bangladeš je veľmi zložitou krajinou, veľmi zraniteľnou, hlavne čo sa týka e, životného prostredia asi najviac na svete. Je najhustejšie obývanou krajinou vo svete a je to taktiež krajina, ktorá má viacero aspektov. Na jednej strane bol dosiahnutý istý pokrok, čo sa týka e, cieľov udržateľného rozvoja. To je určite ob obdivuhodné, keď sa pozriete, ako sa rozrastá spoločnosť v Bangladeši prostredníctvom e, pokroku medzi vládou a občianskou spoločnosťou je skoro 100% na školská základná dochádzka. E, o 40% za 9 rokov sa znížila úmrtnosť e, žien pri pôrode. E, taktiež sa darí bojovať proti chudobe, takže to je pozitívny vývoj. Eh, ale potom je aj negatívny vývoj a síce zmenšujúci sa priestor pre demokratickú sekulárnu opozíciu a to, myslím, ide eh, ruka v ruke s tým, čo sa tu už spomenulo, teroristické útoky, útoky proti menšinám, eh, kresťanom, blogerom, ale aj tým, ktorí sa snažia presadiť právo, ale aj proti študentom, profesorom, aktivistom LGBT komunity Eh, je tam aj policajt, aj buddhistický kňaz. Čiže eh, takéto veľmi násilné eh, porušovania ľudských práv sa množia a taktiež sa zmenšuje politický priestor pre opozíciu, ale aj pre občianskú spoločnosť. To samozrejme znepokojuje nielen Európsky parlament, ale aj radu a chcem povedať, že okrem prehlásení Mm, robíme aj prehlásenia, môžem uvieť niekoľko príkladov z uplynulých mesiacov. Samozrejme, prehlásenia nestačia. Treba taktiež zaručiť spravodlivosť. Musíme ale bojovať aj proti tým, čo sa za tým skrýva, teda násilný extrémizmus, teda zamerať sa na deradikalizáciu e, to by malo byť predmetom našich ľudskoprávnych nástrojov. Nárast radikalizácie nás znepokojuje. A aj Bangladeš si musí uvedomiť rizika spojené s takouto radikalizáciou. Napríklad e, rizika, ktoré predstavuje ISIS. Takže dialog v rámci OSN je veľmi dôležitý, to tu spomenuli niektorí z vás. A dôležité je aj to, aby naše delegácie e, uskutočňovali projekty, ale e, využívali aj e, summit ASEANu a hovorili o, t- o týchto znepokojivých udalostiach. Čo sa týka ľudských práv, situácia sa neustále zhoršuje, hlavne na úkor tých najzraniteľnejších Bangladeši a preto váš apel by mal byť vypočutý, teda aby úrady e, v Bangladeši e, zmenili e, postoj. Je tu aj ten prípad 19-ročnej študentky, ktorá bola najskôr znásilnená a potom brutálne zavraždená. Takže Situácia je zložitá v Bangladeši a vo svetle toho chcem hovoriť aj o zmluve o udržateľnosti. Týka sa to nielen Bangladešu, ale aj iných krajín, ale musíme v tom kontexte hovoriť aj o socioekonomických právach, ľudských právach, o právach odborov a tak ďalej a tak ďalej po tom zrútení budovy Rana Plaza to zhrozilo všetkých. Myslím, že e, tri roky potom táto e, zmluva o udržateľnosti bola uzavretá medzi vládou e, ILO, USA a EU a zameriava sa na tri e, piliere. A vy všetci ste povedali, že je to zmluva, ktorá by mala ostať iba na papieri, ale naozaj musí byť operatívna a uplatnená. A taktiež podniky musia byť zodpovednejšie, tak aby sa tá zmluva skutočne uplatňovala. Treba rešpektovať slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania, čiže dôležitá úloha odborov, potom štruktúrálna integrita e, podnikov, to platí pre bezpečnosť a zdravie. Musíme to podporovať nielen bilaterálne, ale aj v kontexte EÚ potom e, zodpovedné správanie podnikov, potom e, e, fond darcov v kontexte očkádnenia. Môže, môže to byť až 2, milión, 2 milióny dolárov. Aj Kanada sa nedávno pridala. Uznávame pokrok, ktorý dosiahol Bangladeš, ale a to už tiež odznelo, vláda musí uľahčiť e, registráciu odborov, poskytnúť dostatočné prostriedky, aj personál a právny rámec sa musí uplatňovať aj v zónach e, e, pre export a pre kolektívne vyjednávanie. To sú dôležité body. Máme možnosť viesť e, s Bangladešom dialog a zamerať sa teda na tieto oblasti a zaručiť e, to, že sa bude hovoriť aj o zhoršujúcej sa politickej situácii a bezpečnostnej situácie. Musíme aj pomáhať, pretože za to sú zodpovední všetci aktéry, nielen vláda, ale aj ďalší. aj zodpovedné, aj nezodpovedné politické strany eh, si musia uvedomiť, že sú zodpovedné. Máme rozvojovú pomoc až do výsky 690 miliónov a môžeme teda zaručiť, že naše programy budú naozaj účinné aj v súčasnom kontexte. Potom jedna otázka o sankciách. Nie som veľkým fanúšikom sankcií vo vzťahu s Bangladešom. Myslím, že máme tri možnosti, ako konať. STD, <clears throat> dialog o ľudských právach, politický dialog o tých hlavných bodoch a potom aj tá <clears throat> zmluva o udržateľnosti. Myslím, že to by bolo lepšie ako formálne pozastaviť rozhovory o obchodnej spolupráci. To by bolo škodlivé a určite by to nezlepšilo politickú ani bezpečnostnú, ani ľudskoprávnu situáciu v Bangladeši. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister Kunders. Ostanete tu aj